Hello, colleagues. Kolegovia, dobrý deň. Láskavo sa prosím usadte. Take your voting lists. Pripravte si hlasovacie zoznamy. Pripravte si hlasovacie kartičky. A pripravte sa aj sami na úspešné hlasovanie. Najskôr, ak súhlasíte, vyskúšame, či všetko funguje, či funguje hlasovacie zariadenie, či nám sedia počty prítomných. Prosím, zahlasujte akokoľvek. Nemáme žiadnu konkrétnu otázku, o ktorej by sme hlasovali. Aby sme len sa presvedčili, koľko nás tu je v skutočnosti. okay. Okay, thank you very much. Ďakujem pekne. Takže je na 67. Koniec hlasovania. Okay. Thank you very much. Now we start... Ďakujem pekne, takže hlasujeme. Najskôr prvý bod je návrh odporúčania na druhé čítanie spravodajkyňovej pani Kadenbach. Ide o kontroly a činnosti vykonávané na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidel pre zdravie zvierat a dobre životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastliny, rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín. Hlasujeme elektronicky. Ide o jedno jediné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Za SAD máme jedného navyše. Teda niekto, prosím, aby si vyťahol hlasovacú kartičku. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme. Pani Kadembach. Ďalší bod je absolutórium pre všeobecný rozpočet Európskej únie. Najskôr Európska komisia, to začneme. Spravodajcom je pán Lavia. Návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 2 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 3 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 4 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 5 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 6 za. Proti? zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa prijaté 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa zamietnuté 10 za, proti zdržali sa zamietnuté 11 za, proti zdržali sa zamietnuté Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi Laviovi. Ďalej nasleduje opäť správa pána Laviu, ide absolutórium Európskemu orgánu pre potrebnú bezpečnosť za rok 2015. Návrh 1 za. Proti zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4 za. Návrh bol stiahnutý podľa všetkého. Hlasujeme teraz o agentúre EFSA, prosím. Hlasujeme o agentúre pre potravinovú bezpečnosť. Pán Lavia, nech sa páči. Prepáčte, pani predsednička. Máme hlasovacom zozname v bode 10 hlasovanie o Európskej agentúre pre životné prostredie. Teda my e, máme za to, že hlasujeme o tom. Od samého začiatku. Je to pravda. Ale ja som na úvod povedala, že budem hlasovať o agentúre EFSA. Pretože to mám ja ako ďalší v poradí na programe. Teda navrhujem, aby sme pokračovali s agentúrou EFSA, keďže s ňou sme aj začali. And come and, and, and do again the First Amendment. A vrátime sa teda k prvému návrhu agentúry EFSA. Takže dohlasujeme EFSU, začneme od začiatku ešte raz. Lavia, please, make a proposal. Okay. Pán Lavia nám niečo navrhne. Myslím, že môžeme pokračovať aj hlasovaniu o EFSA, ale v programe sa nezmenilo poradie a pôvodne bolo v poradí v bode 10 absolutórium o agentúre pre životné prostredie. Možno by bolo lepšie teda najskôr odhlasovať eh, túto agentúru pre životné prostredie a potom pristúpime aj k EFSE neskôr. Dobre, takže robíme to takto. Takže hlasujeme o agentúre pre životné prostredie. Absolutórium za rok 2015 1 za, proti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 Teraz bude nasledovať agentúra EMA, Európska agentúra eh, pre lieky. Ide o absolutórium za rok 2015. Opäť spravodajcom je pán Lavia. Návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, prosím, nebolo to jasné, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15. Spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom zelených. Je niekto proti tomuto ústnom pozmeňujúcim návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať o 15 v takto pozmenenom znení. Kto je za 15? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 16 za, proti, zdržali sa, prijaté 17 za, proti, musíme si to overiť. Nevidela som to dosť zretelne, takže hlasujeme o 17. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska v takto pozmienom znení. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi spravodajcovi Laviovi. A teraz nasleduje agentúra EFSA. Takže absolutórium za rok 2015 pre Európsku agentúru pre potravinovú bezpečnosť, návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdrželi sa zamietnuté 6 za, proti, zdrželi sa zam, prijaté 7 za, proti, zdrželi sa zamietnuté 8 za, proti, zdrželi sa zamietnuté 9 za, proti, zdrželi sa zamietnuté 11 za, 11, kto je za, prosím, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hovoríme si tento návrh, hlasujeme o návrhu 12. Nech sa páči. Konec hlasovania. Zamietnuté. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 16. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 17. Za? Proti? Zdržali sa. Ešte raz prosím. Takže 17. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté 19 za. A máme tu hlasovanie e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, 18. K tomuto máme ústny pozmeňovací návrh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 proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté, blahoželáme pánovi Laviovi. Ďalej nasleduje absolutórium za rok 2015 Gentúre pre e, Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC. Návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz e, záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska po zmenenom znení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. E, ďalej nasleduje Európska chemická agentúra, absolutórium za rok 2015. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa zamietnuté 3 za, proti zdržali sa zamietnuté 4 za, proti zdržali sa zamietnuté 5 za, proti zdržali sa zamietnuté 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zamietnuté 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za,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 Ďalej nasleduje hlasovanie o biologických pesticídoch s nízkym rizikom. Hlasujeme o návrhu uznesenia. Spera z viacerých spoluspravodajcov. Takže kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti zdržali sa zamietnuté 65 za, proti zdržali sa prijaté 66 za, proti zdržali sa zamietnuté 67. Tu máme hlasovanie vo viacerých častiach. Ale tento návrh zdá sa bezpredmetný. Teraz Nasleduje návrh 69, to je za. Proti zdržali sa prijaté 70 za. Proti zdržali sa zamietnuté 71 za. Proti zdržali sa zamietnuté 72, kto je za. Proti zdržali sa prijaté 73, kto je za. Proti zdržali sa prijaté 74 za. Proti zdržali sa zamietnuté 75 za proti, zdržali sa zamietnuté. 76 Máme tu rozporuplné rady, takže hlasujeme 76. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 77 za. Proti? Zdržali sa prijaté 78 za proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, opäť ešte raz, kto je za návrh 91, proti, zdržali sa zamietnuté 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté 95 za, proti, zdržali sa prijaté 96 za, proti, zdržali sa prijaté 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté ešte raz, takže si to zopakujeme. 97 za. Je to prijaté. 98 za. Against. Proti. Zdržali sa prijaté. 100 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 101 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 101. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 111 za, proti, zdržali sa prijaté E, to bolo vyčerknuté, čiže 112 za, proti, zdržali sa zametnuté, 113 za, proti. Kto je za? 113. Proti, zdržali sa. Nemám tu žiadnu indikáciu. Overíme si to. 113. Takže je to jasne prijaté. Ďakujem. 114 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 115 za. Proti. Zdržali sa. Overím, overíme si 115. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 124 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 130. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 14. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 15 za. Overíme si 14. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Hm, mala som šťastie. 15. Kto je za? Proti? Prijaté. 16 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, 24 za, proti, zdržali sa. 24 ešte raz, kto je za? Ďakujem, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 e, za. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 36 za proti, zdržali sa. Zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, prijaté 38 za. 37 si ešte overíme. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 38 za. 38 proti, zdržali sa zamietnuté 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté 45 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa. 48 ešte raz poprosím, kto je za? Prijaté. 50, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 51. To, o tom nehlasujeme. 52, ktoré za, proti, zdržali sa zametnuté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, pr- proti, zdržali sa zametnuté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Bolo to prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujem všetkým zúčastneným. A teraz ďalší bod programu. Hlasujeme o návrhu stanoviska k pozmeneniu smernice, ktorá sa týka ochrany pracovníkov pred riskami súvisiacimi s e, vystavením karcinogénom a mutagénom v práci. Spravodajcom je Joel Melin. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 71 za. To teda vypadáva. 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za,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 75 za, respektíve kto je Takže 75 a 95, hlasujeme týchto dvoch, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 70. 77, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 79 a 80, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zametnuté. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté, 83 za,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 22 za, proti zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti zdržali sa zamietnuté, 25 za, proti zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti zdržali sa zamietnuté, 29 za, E, respektíve to vypadáva. Čo ešte vypadáva? 30. Kto je za? Proti zdržali sa. Zametnuté. 31 za, proti zdržali sa. Zametnuté. 32 za, proti zdržali sa. Zametnuté. 33 a 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1 teda tam nám to vypadáva a prejdeme až na 64. Kto je za? Proti, zdržali sa. Zamietnuté 65 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté 66 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté 67 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté 68 za proti, zdržali sa zamietnuté a 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A hlasujeme teraz o tomto celom pozmenenom texte, o návrhu stanoviska, keďže žiaden pozmeňovací návrh nebol prijatý. Naše hlasovanie Teraz bude hlas- budeme hlasovať o tom, že či schvaľujeme návrh komisie. Čiže hlasujeme o návrhu stanoviska, ktoré schvaľuje návrh komisie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je tam jedna karta navyše od SAD. Čakáme na SAD. Teraz je to už v poriadku. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Takže nemáme potom návrh stanoviska k návrhu komisie. Pani Mela, nech sa páči. Ďakujem pekne, len veľmi stručne. Ďakujem za to, že som dostala slovo. Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom, tým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto téme. Opäť raz, takisto ako aj pri téme, kde som bola spravodajkyňou vo výbore pre zamestnanosti, aj tu e, v otázke prístupu k liekom, aj tu išlo zamietnutý dokument, nie um, kvôli kolegom, e, ktorým záleží na zdraví našich občanov, tiež, ktorým záleží e, na tom, že sú vystavení rizikám karcinogénnych látok, ale chcela by som zvorazniť, e, že e, som ochotná povedať veľmi otvorene, že toto je opäť raz dôkaz, že je potrebný euroskepticizmus z oči voči fungovaniu Európskej únie a inštitúcie Európskej únie. Ďakujem. Uh, no, to... A teraz, kolegovia, Prechádzame k ďalšiemu hlasovaniu. O návrhu stanoviska k správe Dorfmana. koordinácia určitých nariadení stanovených právnymi predpismi nariadením alebo administratívnym konaním v niektorých členských, členských štátoch, ktoré sa týkajú poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb vo svetle meniacich sa, t- meniacich sa trhových realít. Dobre, takže ak ste pripravení, môžeme začať. 22, 92, e, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa prijaté 95 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté 98 za, proti, teda 97, ešte raz poprosím, kto je za, proti, Overíme si to, ale myslím si, že to bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa. Neukázali ste, nedvihli ste ruku, takže ešte raz, za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 a 104, a kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté 108 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté ale keďže je to kompromis, tak si to overíme. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Bolo to prijaté. Je tu niekto, kto nehlasoval? Zdá sa, že hlasovalo menej ľudí, než malo. Kompromis 1. Respektíve teda 109. Kto je za? Kompromis bol prijatý. Čiže ideme až na 127. 127 kolegovia. Kto je za? Našli ste to? U mňa je to strana 8. 127. Dobre. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. 128. Hlasovanie po častiach. Čiže časť 1, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Čas 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, z... overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Ideme na návrh 139. Po častiach, prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa. Čiže 139, prvá časť, ešte raz, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté, časť 2, kto je za? Proti, zdržali sa, overíme si to. Čiže hlasujeme o druhej časti 139. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. E, Zametnutý. Kompromis 6. Za. Kto je za kompromisu 6? Z, proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si to. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý. Jedn... 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 140. 13, myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, overíme si 13. 13. Návrh číslo 13. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Ďakujem, kolega. Áno, bola by to chyba. Teraz 140. To vypadáva. 141 tiež vypadáva. 144. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 145 za, proti, zdržali sa. Overíme. Si to myslím, že to bolo zamietnuté, ale ešte raz pre istotu. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Hm, nejak sa mi nedarí. 146, kto je za?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 Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 153. Kto je za? Proti? Zdržali sa. zametnuté 154. Za. Proti? Zdržali sa. zametnuté. 155. Za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté 156. Za. Proti? Zdržali sa. zametnuté 158. Za proti, zdržali sa zamietnuté 159 za, proti, zdržali sa zamietnuté 160 a 161, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté 162, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 163, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 167, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 169 za, proti zdržali sa zamietnuté, 170 za, proti zdržali sa zamietnuté, 171 za, proti zdržali sa zamietnuté, 172 za, proti zdržali sa zamietnuté, 173 za, proti zdržali sa zamietnuté, 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa prijaté, 175 za, prepačte, to odpadáva, 176 za, proti, zdržali sa 177 za, proti, zdržali sa prijaté, 178 za, 178 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Sto sedemdesiat devať za, proti, zdržali sa zamietnuté, sto osemdesiat za, proti, zdržali sa zamietnuté, sedemnásť za, proti, zdržali sa prijaté 181 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 182 za, proti, zdržali sa zamietnuté 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté 185 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 186 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 187 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 188 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 189 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 190 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 191 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 192 eh, za, proti, zdržali sa. 194 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 195 za, proti, zdržali sa. Kto je za 195? Ďakujem. Proti? Zdržali sa prijaté. 196, 97, 198 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21, 22 sú identické, kto je za,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 zdržali sa 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30, 13 za, proti, nie 30, to vypadáva. Dobre, hlasujeme o 30. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, jednotka za, proti, zdržali sa prijaté, 32 prepačte, odpadáva 33 za, proti, zdržali sa. Odlišná väčšina, túto si preveríme. Hlasovanie je ukončené. Jedným hlasom zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté, ale si to preveríme. 37. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si preveriť 39, hovoríte? Takže kontrola 39, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdeme na 43. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 45 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 44 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 47 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa zamietnuté. E, dvojka, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. 49 a 50 o nich nehlasujeme. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa prijaté, spolu s 53, 54, teraz 4, kto je za? Nie, nehlasujeme o tom. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, hlasujeme o 60. Prepačte, odpadáva, takže 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 71 a 72 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa. Prijaté 73 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 74 za,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 proti, zdržali sa, je to prijaté. 87 vypadáva a nie je to kompatibilné. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si skontrolovať 89? Dobre. Možno máte pravdu. Otváram hlasovanie k 89. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Tesne. 90 za. Proti. Zdržali sa. 90 za proti, zdržali sa, prijatá. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme e, hlasovať o alternatívach EÚ za účelom zlepšenia prístupu k e, liečivám. To je posledné hlasovanie, takže poďme sa sústrediť. Pred nami je dlhý hlasovací zoznam, ale s mnohými kompromismi. Spravodajkňové pani Cabezon Ruiz. Technická poznámka zo strany pani Reid. E, nie je to technická otázka. Veľmi e, ťažko počujem a keď je okolo mňa e, hurhaj, veľmi ťažko sa mi koncentruje. Takže prosím, majte rešpekt k tým, ktorí nemôžu tak dobre počúvať a znižte hlasy to z vašich rozhovorov. Ďakujem. Ja sa k tomu tiež podpisujem. Mne to tiež ruší koncentráciu. Takže hlasujeme o tejto správe. Začneme s kompromisom 37. Kto je za? Kompromis 37. Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 160 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, 163 za, proti, zdržali sa prijaté, DB2, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 161 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 5 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 26 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 31 za, proti, prijaté 165 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté, pardon, 95 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Strana 6. Pety 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 180, 196 za, proti, zdržali sa prijaté, 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si to. Preverujeme 187. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Strana 8, kompromis 38, za, proti, zdržali sa, prijaté. Strana 10, kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 210. 210 za, proti, zamietnuté. Kontrolujeme si 210. Môžete mi e, to prosím indikovať. Ďakujem. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 215 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť 215 za, proti, je to prijaté. 213 za, proti, zdržali sa prijaté. 214 za, proti, zdržali sa prijaté to nebolo jasné, za čo ste zdvíhali ruku, takže kontrolujeme si 214. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 216 za. Proti. To prijaté. Skontrolujeme si 216. Končím hlasovanie, je to prijaté. DB 11 za, proti, zdržali sa prijaté, PT 11, prepáčte, pre PT 1 prvá časť, za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 529, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme si to ale Končím hlasovanie. Pán Čírio. Pani Ajuso. Chcú vyjadriť e, svoje e, hlasovanie. So, uh, the members are present in this uh, room. Sú prítomní tu v sále. Nech sa páči, máte slovo, pani Deli. Prepačte, ale mali sme e, precedens pri e, hlasovaní ETS a e, nezohľadnili sme to inak, takže myslím, že aj teraz treba postupovať podobne. Pani Ajuzo. Uh, the, the, the microphone, madam Ajuso, please. Mikrofón, prosím. No ja vás chcem poprosiť, aby ste neukončovali hlasovanie tak rýchlo, pretože e, poviete, že otvárate hlasovanie a hneď ho aj ukončujete. Je to, je to príliš rýchle. Príliš, príliš rýchlo ho ukončujete. Uh, uh, Keby to bolo na mne, zopakovala by som hlasovanie, ale viem, že ide o oddelené Takže dobre, budem, e, pôjdem pomalšie. Pri ďalšom hlasovaní a ponecháme si toto hlasovanie, ale pôjdeme ďalej pomalším tempom. Takže kompromis 39. O tomto sme hlasovali. To je prijaté. A prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 280. Kto je za? 280. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 242, 243 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Chcete si overiť 242, 243, 245. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 247, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 248 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 244 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme si 244, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Náhodou. Takže 246 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis. Hlasovali ste proti. Takže 246 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 36, kto je za? Kto je proti? Je to prijaté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 1 za, to je oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV16 za, to odpadáva. 254 za. Čo chcete skontrolovať? Druhú časť Júri 1. Prepašte, ale keď sa budem stále znova vrácať k mojim rozhodnutiam, tak by ste ma mali podporiť, aj keď ja vás žiadam, aby sme zopakovali nejaké hlasovanie. Takže 255 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, otváram hlasovanie. Mali by ste vedieť, že nemôžem hádať, ako poslanci hlasujú, ak nevidím, ako, či e, zdvíhajú ruku. Takže končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Takže len apelujem na to, aby ste zdvíhali ruky. Nemôžem e, to robiť inak. 256 za, proti, zdržali sa zamietnuté, Júri 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 266 za, a 268, o nich musíme hlasovať spoločne. Takže kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté, 284 a 285 spolu, kto je za, Chcete hlasovať oddelenie o nich? Budeme teraz už hlasovať oddelenie. Takže 284, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 250, 285 za, proti, zdržali sa, prijaté. 285. Kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Dvesto za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 42, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 292, kto je za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si 292. Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. Prvá časť 296 za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť 296 za, proti zdržali sa prijaté 297 za, proti zdržali sa prijaté 298 za, proti zdržali sa zamietnuté 300 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 13 Dobre, skontrolujeme si 300. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 13. Poďme priamo elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 3 za, proti, zdržali sa. Prosím, zdvíhajte jasne ruky. 273, kto je za? Proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 19. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 32 Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. PT32. Hlasovanie ukončené, je to prijaté. Ďalšie odpadáva. 319 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preberíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 329, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 322 za, proti, zdržali sa prijaté. 323, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 325 za, proti, zdržali sa, prijaté 3, 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Vždy, keď poviem, že zamietnuté, tak to chcete skontrolovať? Takže môžeme si to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. So where are we? 327. 327, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 302, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 328 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 59 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 510 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 41, kompromis 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 342 za, proti, zdržali sa. Ako hlasujete, ste za? Dobre, takže 342 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 345 za, proti, zdržali sa zamietnuté 346 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 351 za, proti, zdržali sa prijaté. 352 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 355 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. 355. 355, nech sa páči, hlasujte. Then it is adopted. Prijaté. Jo, váš čas, nie môj. Ja som tu celý deň, tak či tak. Ja sa neponáhľam nikam. 356, 379, 361 blok, to je za. Proti. Overíme si, nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 362 za proti, zdržali sa, zamietnuté. DV14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 363 za, proti, zdržali sa, Nevidíme, ako hlasujú Alde. Takže overíme si to. Nie všetci totiž dvihli ruky. 363, we are checking 363. 363. Konec hlasovania. Prijaté. 364 za. Proti. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. 64. We close. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 9.12 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za. Proti zdržali sa prijaté. 376 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 380 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 920 za proti, zdržali sa prijaté 922 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 537 za, proti, zdržali sa zamietnuté 378 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 390 za proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 404 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 921 za proti, zdržali sa a prijaté. Návrh 405. To je za, proti, zdržali sa prijaté. Na 97. To je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za proti, zdržali sa prijaté. 270, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 419, proti, zdržali sa prijaté. 423 za, proti, zdržali sa prijaté. 424. 424 za, proti, zdržali sa. Alde sa opäť nevyjadrilo. Ešte raz, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. Overíme si. Dobre, nech sa páči. Along with uh, uh, Madame cavazon Ruiz, because is the rapporteur, so when she's asked... Ja musím prihľadať na názor pani Kabazon druhý ako spravodajkyne, ak si žiada o overenie. Návrh bol zamietnutý, mala pravdu. 425. Kto je za? Proti? Prijaté. 427 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9,23 za, proti zdržali sa prijaté 436 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 21 za, proti zdržali sa prijaté ďalej 449 za, proti zdržali sa prijaté 451 za, prvá časť, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 468, kto je za, proti, zdržali sa. ECR nehlasovalo. 468, kto je za, Overíme si to. Skupiny totiž neboli jednotné, takže ohlasujte prosím 468. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 48 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej. Kompromis 32 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za. Proti zdržali sa prijaté. Ďalej. 9.17, kto je za? Prvá časť, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. 9.17, prvá časť Bolo to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o druhej časti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 482, mm, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 487 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 488. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, kompromis 44, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 503, kto je za, 503, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 43 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 514, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 516 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. Kompromis 45 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 538 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 541 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 25 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 500. 50 kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, kompromis 46, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 553, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 554, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si, nech sa páči, hlasujte. We close the vote. It is rejected. Zamietnuté. DV18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 555. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 264 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 500. Všetky tieto návrhy sú bezpredmetné. 566, kto je za? Pardon. 560 a 61. Tieto dva návrhy najskôr. Then why, why did you turn me back? No, so I was right. Five, 500... 566, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 567 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 568 za, proti zdržali sa prijaté. DV15, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. 569, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. 437, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. 523, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 523. Hlasovali všetci, prosím. Zametnuté. 571 za. Proti. Zdržali sa. Zametnuté. 572 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 573 za. Proti. Zdržali sa. Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 574 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Juri 7, ten je pokrytý. 575 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 26, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz máme viacero návrhov unblock. Od 583. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Aha, chcete si overiť? Dobre, nech sa páči. So ECR is tricking me today. So would you please show your hands? <laughs> Prosím, ECR, aby hlasovali. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, 588. Aha, ten je bezpredmetný. 589, kto je za? Proti. Prijaté. 919 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 27, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 611, kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale veríme si tento návrh 611. The vote is open. The vote is close. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 612. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 614 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 615 za, proti, zdržali sa prijaté. Juri 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 96 za, proti, zdržali sa prijaté. Juri, respektíve návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za,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 Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A každý hlasoval. Takže ukončujeme hlasovanie. Prijaté. Osmička. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 12 za. Proti? zdržali sa, zametnuté, 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, 11 si chcete overiť? Dobre, otváram hlasovanie. A každý hlasoval, tak ukončujem hlasovanie a je to prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa. Overíme. 13. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, alebo takmer ukončené, teraz už je ukončené. Je to zametnuté. Petnáct za 16, to je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa prijaté. 9. Respektíve to vypadáva. Ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomuto návrhu? Tak budeme hlasovať od 19, kto je za. proti zdržali sa prijaté. 20 za. Proti zdržali sa prijaté. 21 za. Proti zdržali sa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 proti, zdržali sa uh, prijaté 40. Bol prijatý 48, 49, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Myslím teda. Ak nie, Júri A, kto je za, prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 59, kto za, proti, zdržali sa zamietnuté. Júri E za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, 83 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 95 za, proti, zdržali sa prijaté. 96 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to. 96. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 97. Hlasujeme po častiach. Takže prvá časť. Kto je za? Kto je za tú prvú časť 97. Ďakujem. Proti? Zdržali sa e, prijaté kto je za tú druhú časť? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 98 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Respektíve zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Stovka za. Proti? Zdržali sa prijaté. 104. Kto je za? Proti? zdržali sa zametnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 112, hlasujeme po častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa zametnuté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa pr- zametnuté. 115 za, proti, zdržali sa prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa, prijaté. 127 to za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté. 135 za, proti zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti zdržali sa prijaté. 139 e, e, prijaté. 142 po častiach, to je za prvú časť, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zametnuté 143 za, proti, zdržali sa zametnuté 145 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 149 a Júri I. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zametnuté. 151, kto je za? Proti? Zdržali sa? zametnuté. 152, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zametnuté 153, kto je za? Proti? Zdržali sa? zametnuté 154, za? proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to. Overíme si 154. Ukončujeme hlasovanie. Zamietnuté. 155. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Júri J. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz hlasujeme. Chcete si overiť ešte aj toto? OK, dobre, takže posledné overenie v tejto časti. Takže Júri je druhá časť. Otváram hlasovanie. Takže každý poprosím a ešte aj tie tri osoby, ktoré nehlasovali. Teraz môžeme ukončiť hlasovanie a bolo to prijaté. Takže teraz pristúpime k celkom hlasovaniu o tejto správe po zmenenom znení. Otváram hlasovanie. Ešte čakáme na jednu osobu? Nie? Dobre, ukončujem hlasovanie prijaté. Gratulujeme všetkým zodpovedným za túto správu, pre všetkým spravodajkyni a uvidíme sa po obede. Budeme hlasovať spoločne s AFETom o stratégii pre Arktídu. Bude sa to konať tu. Ďakujem pekne a dobrú chuť k obedu. was a very challenging morning.